I'm going to exert my authority and ask you to take your... Poprosím vás, aby ste sa posadili. So our first... Prvým bodom popoludní je informovanie o prezidentských voľbách v Peru, ktoré sa konali 3. a 7. júna Vítam tu pána, Ren- pani Renato Weber a pani de Grandesa a poprosím ich, aby sa v tomto poradí ujeli slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem. V prvom rade ďakujem za to, že ste ma požiadali, aby som vás informovala a o pôsobení eh, pozorovacej eh, misii mm, eh, v Peru eh, o tom, ako sa konali voľby, nie len druhé kolo, ale aj prvé kolo a všeobecné voľby do kongresu tejto krajiny. Musím povedať, že naša pozorovacia misia bola úspešná to z troch dôvodov. Jednak z hľadiska vážnosti práce, ktorú sme tam vykonali. Po druhé, vzhľadom na význam našej prítomnosti e, pre tieto voľby. A po tretie, e, v súvislosti s tými následnými aktivitami, ktorými sa e, zapodievame spolu s našimi partnermi v Peru. To bolo pomerne veľká misia. Pricestovali sme 5. marca E, mali sme e, skupinu troch kľúčových expertov a niekoľko týždňov neskôr e, prišlo 50 dlhodobých pozorovateľov, ktorí boli rozmiestnení po celej krajine. Okrem toho, plná delegácia, kompletná delegácia Európskeho parlamentu prišla na prvé, ale aj na druhé kolo prezidentských volieb. Prvé kolo eh, viedol kolega Luis de Grande a mm, mm, druhýkrát kolega Augustin Diez de Mer. Poprvýkrát eh, spolu s kľúčovými expertmi sme mali aj odborníka na financovanie politických strán a na financovanie predvolebnej kampane a v prípade Peru to má obrovský význam a čoskoro to vysvetlím. Vysvetlím prečo. Druhé hľadisko, mm, ktoré som spomenula, mm, sa týka významu našej prítomnosti pre samotné voľby. Trvám na tom. Dovolím si dokonca povedať, že naša prítomnosť e, veľmi veľa znamenala. E, stručne vysvetlím prečo. E, na nešťastie e, kongres e, tejto krajiny nezrealizoval hĺbkovú reformu volebného systému. Namiesto toho sa prijeli novely, a to nie veľmi šťastné novely k volebnému zákonu, a to už potom, ako sa vypísali voľby, ako sa rozbehla predvolebná kampaň. Na základe týchto noviel ktoré boli samozrejme z právneho hľadiska záväzné. E, príslušný orgán, e, ktorý zodpovedá za voľby, rozhodol počas nasledujúcich týždňov vylúčiť zo súťaže viacerých kandidátov. Zatiaľ, čo ďalšie kandidáty stiahli, sa z volieb, pretože e, chceli zachovať mm, právnu podstatu svojej strany. Napríklad z 19 kandidátov na post e, prezidenta iba 10 e, zostali v hre. Ale až do posledného dňa pred voľbami až do dňa voleb nebolo jasné, kto ešte by mohol stiahnuť e, svoju kandidatúru. A to si samozrejme e, e, vyžadovala aj osobitnú pozornosť z hľadiska sledovania organizácií voleb. Zároveň mm, v medzinárodných médiách boli zverejnené články, ktoré spochybňovali schopnosť Peru E, zorganizovať demokratické voľby. Hovorili o tom, že niektorým kandidátom e, nebolo umožnené zúčastniť sa voľb a ako to vplyvní výsledok. A samozrejme to mm, bol vážny problém. Ale keďže sme tam boli a keďže sme o tom diskutovali so všetkými e, predstaviteľmi a pričom musím podotknúť, že e, zo strany miestnych orgánov bola 100% transparentnosť. Mali sme prístup ku všetkému. A po e, viacerých e, právnych analýzach, analýzach podmienok na realizáciu volebného práva sme dospeli k názoru, že všetky pochybnosti, pokiaľ ide o právo osôb zúčastniť sa politických volieb, sme dospeli k názoru, že všetko je mm, uskutočňované na základe e, legislatívy, i keď nie dokonalej, a ústavy. E, neboli tu e, žiadne snahy o podvod, o zavadzanie, chýbali akékoľvek politické tlaky na organizátorov volieb. A hneď potom, ako sme si to uvedomili, e, e, už sme to e, mohli len opakovať. Samozrejme, pokiaľ ide o prvé kolo prezidentských volieb a volieb do kongresu, teda do miestneho parlamentu, všetky rozhovory sa točili okolo stiahnutí kandidatúr a prípadne vylúčení e, kandidátov. Nehovorilo sa o budúcnosti krajiny. Napriek tomu voľby prebehli a úprimne povedané boli veľmi dobre zorganizované. Všetko, čo sa udiala e, v deň voľe, bolo v poriadku a napokon všetci súhlasili s výsledkami. Druhé kolo bolo nepochybne jednoduchšie. E, boli organizované veľmi presvedčivé diskusie medzi kandidátmi a v tejto súvislosti e, stojí za to, aby sme spomenuli, že e, favorit vole pani Keiko Fujimoriová napokon prehrala s rozdielom 43 tisíc hlasov. Ale akceptovala tento výsledok. Mimochodom, v Peru situácia o niečo lepšia ako v Rakúsku. Nemusia e, zopakovať e, prezidentské voľby a zvytesil pán Pedro Pablo Kučinský. Obaja kandidáti e, si počínali veľmi demokraticky, kým sa očakovalo vyhlásenie, oficiálne vyhlásenie výsledkov volieb to isté e, e, e, platilo pre členov ich strán, príslušníkov strán a napokon koncom júla pán Kačinský sa ujme úradu prezidenta. Spomeniem iba následné aktivity a potom skončím. Treba podotknúť, že títo následné aktivity v Peru sú veľmi dôležité a môžu eh, byť eh, príkladom toho, ako Európska únia dokáže ovplyvniť demokratický vývoj v tej ktorej krajine. Nie len, že budúci týždeň sa vrátim do Peru a predložím záverečnú správu spolu s odporúčaniami, ale eh, už sa pripravujú, alebo sa už premyšľa o určitých následných aktivitách a takisto na úrovni parlamentu, a tu by som chcela poďakovať kolegom, eh, delegátom eh, delegácie Európskeho parlamentu za pripravenosť eh, spolupracovať s poslancami kongresu. Už teraz vám môžem povedať, že generálne riaditeľstvo sa prepačte, schválilo hm, spoluprácu s kongresom v Peru a dúfam, že sa v tom budeme môcť pokračovať e, v nasledujúcich rokoch. Takže toľko e, z mojej strany a ak by ste mali nejaké otázky, nech sa páči pán de Grandes. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Kočinskému k e, víťazstvu vo voľbách E, ktoré sa konali 5. júna. Po druhé, úprimne blahoželám e, pozorovacej e, misii, najmä pani Weber, ktorá bola na čele misie. Ďakujem pekne za skvelú prácu. Zúčastnili sme sa prvého a druhého kola prezidentských volieb a volieb do parlamentu. Súhlasím so všetkým, čo doteraz odznelo, so všetkými poznámkami a závermi našej predsedničky. Myslím si, že veľmi dobre zhrnula všetko, čo sa udialo. Naozaj veľmi e, podrobne a dlho sme o tom diskutovali, vymenili sme si skúsenosti, veľmi pozorne sme sledovali za vývojom a to boli e, e, mimoriadne dôležité voľby pre túto krajinu. Vážené dámy, vážení páni, prišiel som ako predseda e, anskej delegácie aj ako e, e, e, Mm, vedúci predstaviteľ našej delegácie mm, počas prvých volieb 10. apríla a môžem sa viedriť o tých mm, otázkach, ktorých sme boli svetkami. Mám na mysli eh, aj demokratickú povahu volieb, prácu našich spolupracovníkov, eh, ktorí si počínali veľmi eh, profesionálne. Okrem toho, Chcel by som zdôrazniť, e, e, že pre nás sa vytvorila skvelé vzdušia a že vzťahy medzi Úniou a Peru e, sa vyviejú veľmi dobre. Máme veľmi pozitívne obchodné vzťahy. To znamená, že máme obrovské možnosti a myslím si, že to poskytuje vzájomne e, výhodné príležitosti. Ide o spoluprácu, o vzájomné pochopenie. Tomu e, e, veľmi pomohla dohoda o vízach. Táto dohoda zjednodušila prístup občanom Peru do šengenského priestoru a Európsky parlament zohral veľmi pozitívnu úlohu v tomto procese. Ešte niekoľko slov ohľadom minulosti, ale pani Weber to mm, spomenul, ide o dôležitú vec. Ide o obrovskú príležitosť pre Európsku úniu. Je to záležitosť našej prestíže, skúsenosti a je e, veľmi dobre, že sme dokázali e, tak spolupracovať. Máme teraz e, nového prezidenta, máme E, kongres, kde väčšinu má jeho oponentka pani Fujimori. To znamená, že bude nutné zabezpečiť spoluprácu, vzájomné pochopenie. Aj e, samotní politici v Peru si uvedomujú, že aj naša sprostredkovateľská úloha bude veľmi e, dôležitá E, e, treba si uvedomiť, že poslanci kongresu by chceli pricestovať sem nie len, a aby sa učili od nás. Myslím si, že my máme čomu sa učiť od nich. E, myslím si, že dokázali nájsť skvelé východiska z ťaživej situácie a to bolo veľmi poučné nielen z teoretického, ale aj z politického hľadiska. Ide o modernú krajinu, ktorá uplatňuje pozitívne prístupy, a treba e, nezabúdať na geostrategický význam Peru. Takže toto všetko by som e, rád uvítal. Takisto pán predsedajúca, je tu prítomný pán Varkaltel, podpredseda e, parlamentu, nebude teraz vystupovať, ale chcel by som zdôrazniť, nakoľko je dôležité, že sa mohol ujať svoje funkcie a bude môcť zastupovať na najvyššej úrovni Ďakujem pekne. Predtým, ako dovzdám slovom dvom ďalším kolegom, ktorí by sa chceli vyjadriť. Chcel by som tu eh, eh, povedať, že máme tu eh, delegáciu pakistanských poslancov a odporúčame im, aby pozorne sledovali našu diskusiu, takže angličtinu nájdete na druhom kanáli. Pán López, nech sa páči. Muchas gracias. Uh... Yo, en primer lugar, lo que quería hacer es agradecer a la misión. Poprvé chcem sa srdečne poďakovať delegácie, ktorá pozorovala voľby, aj pani Weber za organizáciu našej práce. Pracovali sme v Peru aj na celom kontinente. No a po vypočutí si vášho stanoviska by som sa teraz chcel vyjadriť ja. No, s vami súhlasím. Poprvé si treba uvedomiť, že prezident Kúčinský bude mať veľké problémy. V kongrese má opozícia prevahu. No a on využil kapitál aby teda získal hlasy voči Fujimoriovej. Bolo to veľké prekvapenie. Avšak veľa ľudí hlasovalo za ňo, aj keď neakceptujú jeho štýl vlády. No a teraz pred nami stojí celý rad veľkých víziev. A tak ho pre chvíľu hovoril pán Grandes, Pokiaľ ide o konflikt prezident-opozícia, tu môže Európa veľa urobiť tej oblasti riešenia tejto situácie v Peru. No a potom druhá otázka, ktorej by som sa chcel venovať. Mali by sme si odložiť otázku, prečo Fujimoriová a jej voliči e, majú stále v Peru taký veľký význam. Možno je problém v tom, že stranický systém nie je dostatočne silný, alebo nie je dostatočne štrukturalizovaný, alebo nedokáže predstaviť príslušné možnosti pre voličov. Strany vznikajú, zanikajú vo veľmi krátkom čase. A to možno tiež spôsobuje to hnutie Fujimori, pretože toto hnutie trvá už veľmi dlho, je to veľmi solidné hnutie a tiež treba povedať, že stranický systém je veľmi silný a ten teda silný stranický systém posilňuje a stabilizuje demokraciu. V Peru tiež vidíme, že z dlhodobého hľadiska má stranický systém pozitívny význam. Čiže e, zodpovedá očakávaniam voličov. Ďakujem teraz pani Bilbao. Sí, muchas gracias. En primer lugar, eh, como no puede ser de otra manera... Eh... Ďakujem za slovo. Musím sa poďakovať samozrejme pani Weber za veľmi dobre odvedenú prácu. Ďakujem aj kolegovi De Grantes za to, že zastupoval parlament. Moja otázka sa týka zmien v vo volebnom výbore, ktoré umožnili vylúčenie niektorých kandidátov. Niektoré politické strany nadobudli potrebu meniť organizáciu volie, pretože sme videli, že vylúčenie kandidátov nebolo zdravým konfliktov, všetko prebehlo v poriadku. To vylúčenie kandidátov bolo výsledkom e, zákona, ktorý bol nedávno prijatý. Moja otázka znie, ako vidíte budúcnosť, čakáte, očakávate nové reformy, myslíte si, že to v budúcnosti spôsobí nové problémy? Po druhé, chcela by som sa opýtať, či vylúčení kandidáti mali v tom veľkom boji medzi kandidátmi možnosť či šancu Viem, že Fujimori, vieme, že Fujimori si postavili veľmi silnú kandidátku. Napríklad by bol eh, víťazstvo prezidenta Omaly. Eh, ďakujem, pán Sebastian. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať komisii, ktorá nás pozvala na túto pozorovateľskú misiu, keď sme pozorovali voľby. Súhlasím s tým, čo povedala pani Weber a pán de Grandes. Misia splnila svoj účel. Chcel by som hovoriť o verejných vyhláseniach ako EÚ, tak aj nášho výboru parlamentu mali sme naozaj veľmi jasné vyjadrenia a treba naozaj povedať, že sme pracovali za plnej transparentnosti a naše požiadavky boli rešpektované, nemali sme absolútne žiadne problémy zo strany Peru, pardon, orgánov z Peru, čo je veľmi dôležité, pretože častokrát sa pri organizácii volieb objavia slabé stránky e, systému, ale my tu musíme zdôrazniť tie pozitíva kolega López hovoril o stranickom systéme, ktorý je ťažko konsolidovať. Áno, to je jednoznačne slabý bod systému v Peru. Stretnutie s e, volebnou komisiou z Peru bol pre mňa veľmi dôležitý okamih. Komisia nám hovorila, aké ťažké bolo počas samotného volebného procesu zaviesť nové pravidlá, aby e, mohlo kandidovať ešte niekoľko ďalších kandidátov Takže voľby prebehli, všetko e, sa nachádza v správe a ako povedal kolega De Grandes, vedomie strán a orgánov v Peru, že tie reformy sú nevyhnutné, vytvára možnosť veľmi intenzívnej spolupráce Určite môžeme spolupracovať, môžeme navrhovať oblasti, ktoré by sa dali zlepšiť, najmä tie slabšie stránky demokracie v Peru. Toto by som chcel hlavne zdôrazniť. A tiež by som sa chcel poďakovať technickému týmu. Bolo to naozaj veľmi e, plodné stretnutie. Pani Rodriguez, ďakujem za slovo, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať za príležitosť, ktorú sme dostali, keď sme sa zúčastnili pozorovateľskej misie, keď sme pozorovali voľby. No a chcela by som zdôrazniť význam tejto misie. Poprvýkrát som sa niečoho takéhoto zúčastnila a mám dojem, že Európsky parlament tu zohráva naozaj kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o takéto misie. Nie vždy sa tá úloha oceňuje, avšak krajiny, ktoré nás hostia, oceňujú našu úlohu. Teším sa, že sa predseda parlamentu stretne s pánom prezidentom Kučinským. Kučinským. Ďakujem aj Renate, ktorá viedla delegáciu za celú jej prácu a celému týmu zamestnancov Európskeho parlamentu, ktorí nám pomáhali, podporovali nás pred, počas aj po misii. Moja skúsenosť je následovná. Nemôžeme e, robiť takéto pozorovacie misie len samoučelne. Tieto misie trvajú dlhý čas, vytvárajú sa tam mm, úlohy, povinnosti, ktoré treba naplniť. No a tie výstupy, ktoré máme aj po prvom, po druhom kole volie, poukazujú na problémy, ktoré v Peru existujú. Súhlasíme s tým, že tam politické strany nemajú dostatočnú silu. Potom je problém s financovaním politických strán. A tiež sme hovorili o veľmi intenzívnej spolupráci na úrovni parlamentu. Isté nemôžeme nikoho poučať, avšak som si istá, že by Európsky parlament mohol pomôcť parlamentu z Peru v tomto procese. Je to podľa mňa dôležité. pretože pre prezidenta Kučinského to bude naozaj veľmi ťažká úloha, berú do úvahy slabosť a rozdrobenosť parlamentu a to, že je on v menšine. No a musíme byť naozaj veľmi proaktívni, ponúknuť takúto spoluprácu a pomôcť Peru pri zlepšovaní demokracie aby táto krajina mohla naozaj čerpať e, z celého svojho potenciálu. Ďakujem pekne, pán Panceri. Grazie. Volevo ringraziare, associarmi anch'io a Ďakujem, tiež by som sa chcel pripojiť e, a poďakovať. ako za zorganizovanie pozorovacej volebnej emisie tak celému parlamentu. Keď sa na situáciu pozrieme realisticky, dá sa povedať, že voľby prebiehali dobre, disciplinovanie, nevystali žiadne zvláštne problémy, ale keď zajdeme trošku viac do hĺbky, tak by sme mali poukázať na niekoľko vecí. Budem hovoriť iba o niekoľkých, aj keby sme o tom mohli hovoriť dlho. hovorím najmä o prvom kole, pretože druhé kolo je relatívne jednoduchšie, tam už sú iba dvaja, traja kandidáti, ale v tom prvom kole to bolo trochu iné, tam bol trošku problém z volebného hľadiska. Kusko, tam boli neplatné hlasy napríklad. a zasiahlo to stranu, ktorá mala 35%, ktorá bola na prvom mieste, čiže bol tu informačný problém. Druhá téma, o ktorej je potrebné hovoriť, to je prístup médií. A tiež pluralizmus ten nebol úplne objektívne zachovaný. No a potom volebné výdavky existujú limity, avšak tie boli zjavne prekročené. Najmä v Lime a v ďalších mestách sme toto naozaj zaznamenali do volieb sa veľa investovalo. A to na základe prania špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z obchodu s drogami. No a posledný problém je ten, že sa objavila tiež korupcia. Mnoho kandidátov vyložilo, využilo voľby k tomu, aby sa nejakým spôsobom vyhli zatknutiu. Musíme pochopiť, prečo sa toto deje. Peru je krajina, ktorá je pre nás určite dôležitá. Avšak je tam veľmi vysoké percento, pokiaľ ide o podiel neformálnej ekonomiky. Napríklad to, čo hovoril kolega o Fujimorizme. Môžeme povedať, že veľká časť voličov, ktorí hlasujú za Fujimorizmus, spadá do tej neoficiálnej časti ekonomiky. Keď sa však pozrieme na finálny výsledok, a to hovorím za seba, tak si môžeme vydýchnuť. Vyhral Kučinský, ale musíme otvorene povedať, že voľby ukázali, že skúsenosť s Fujimorizmom sa preukázala ako negatívna. A v tomto prípade išlo skôr o hlasovanie proti Kejko, než proti novej vízii Peru. A v tom podľa mňa spočíva naša úloha. Nemali by sme byť len sprostredkovateľmi nového demokratického aspektu Peru, ale domnievam sa, že v okamihu, kedy chceme sprostredkovať nový aspekt vo voľbách, tak musíme pracovať tiež na reformách so, ekonomických, sociálnych, pretože v opačnom prípade z objektívneho hľadiska sa tejto krajine nepodarí zotaviť z politického, sociálneho či hospodárskeho hľadiska. Ja som sa druhého kola nezúčastnil, ale z prvého áno. A teda takáto je moja skúsenosť z volieb. Pani Weber, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za pripomienky. Všetky sa týkali e, hĺbkových reforiem v Peru. Áno, presne tak tá situácia vyzerá. Odporúčania, ktoré pripravíme na budúci týždeň, idú presne týmto smerom. Peru potrebuje hĺbkové reformy nie len volebného systému, ale aj stranického systému, pretože pravdu povediac neexistujú e, politické strany na ústrednej úrovni to možno vyzerá trochu lepšie, ale na miestnej úrovni to je naozaj katastrofa. Uvediem príklad. Zo 135 členov kongresu, ktorí boli zvolení v tom, týchto voľbách, 100 neprisluší do žiadnej strany nie sú členmi do strán, z, z mene ktorých boli vybraní. To si v Európe ani nedokážeme predstaviť. My tu hovoríme o stranickej disciplíne, ako sa prispôsobiť do línie hlasovania tej ktorej strany, akým spôsobom strana môže kontrolovať svojich kandidátov na členov kongresu to sú jednoducho známe pravidla, známe ľudia. musíme riešiť otázku celkového politického života v Peru, pretože sa tu hovorilo o mnohých obvineniach, napríklad využívanie špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z drogových peňazí, hovorila sa tu o narkopolitike, takže naozaj je nutná totálna transparentnosť politických strán, volebných um, programov, jednotlivých kandidatúr. Taktiež by sme sa mali sústredovať na transparentnosť v súkromnom živote politikov. Doteraz sme to tak robili, budeme v tom pokračovať. Mali by sme vytvoriť e, zväzy s civilným obyvateľstvom, s novinármi, s politickými analytikmi, aby sme naozaj upriemovali pozornosť na otázku transparentnosti. Myslím si, že toto bude pre Peru veľmi dôležité. Ďalšia otázka. E, členovia kongresu súhlasia s niektorými časťami reforiem volebného systému, aby sa zabranilo tomu, čo mu došlo za, počas posledných volieb. Avšak to nebude stačiť, pokiaľ sa nezmení politický život, stranický život a forma financovania politických strán, tak bez týchto zmien bude naozaj veľmi ťažké e, dosiahnuť postup v tejto krajine. No dúfajme, že všetci budú s týmto súhlasiť. Na no budúci týždeň uvidíme, či s tým naozaj budú všetci súhlasiť s takýmito zmenami a reformami. Ďakujem pekne. Prejdeme do, k ďalšiemu bodu programu. Je to správa kolegyne Fotigy Nech sa páči, pani Fotiga, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Toto už je druhýkrát, čo riešime túto správu týkajúcu sa strategického oznámenia EU s cieľom bojovať s propagandou tretich strán zameranou proti Únii. Už predtým tomu predchádzalo veľmi zaujímavé vypočutie, ktoré zorganizoval AFED. Ak dovolíte, na úvod by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom. Prepačte. Nech sa páči. Ak dovolíte, na úvod by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa priamo angažovali pri príprave tejto správy pretože v tejto fáze treba povedať, že naozaj išlo o kolektívnu snahu všetkých vynikajúcich tieňových spravodajcov. Rovnako sa do toho angažovali experti zo sekretariatu AFED a najmä pani Jana Kamínska. Chcela by som sa poďakovať tiež mojim kolegom z týmu a poradcom. z mojej politickej skupiny za nás za veľmi hodnotnú pomoc. Do, do kopy bolo podaných 358 pozmeňovacích návrhov. Trikrát sme veľmi intenzívne diskutovali o pozmeňovacích návrhoch, e, rokovali o navrhovaných kompromisoch a e, s radosťou môžem povedať, že táto práca už e, je vyriešená. Dohodli sme sa na texte 21 kompromisov. Avšak času sme mali tak málo, že sme sa na týchto záveroch dohodli počas e, Štrásburgu, čo bolo náročné. Niektorí kolegovia ešte požiadali o ďalší čas na hodnotenie a vnútorné diskusie. No a preto by som sa chcela podiakovať sekretariátu za to, že súhlasili s takouto možnosťou. Ak dovolíte, mám dve pripomienky, dva komentáre, pretože tie diskusie boli naozaj dlhé. Myslím si, že skombinovaná práca text obohatila a umožnila nám naozaj dohlbky sa pozrieť na zložitosť otázky, ktorú tu riešime. Ak dovolíte, hovorila by som o jednej konkrétnej záležitosti. Hneď od začiatku tu táto práca Práca na tejto správe bola naozaj pod drobnohľadom a pod tlakom, mimoriadným tlakom by som povedala, e, médií a viacerých skupín. Čiže naozaj spútnik sa nám mimoriadne venoval No a tiež e, niektoré problémy, ktoré sa týkajú celej Európy a týkajú sa teraz Stratkomu. Už dlho počúvame a akceptujeme to, čo nám opakujú ako mantru, že napriek našim očakávaniam, ktoré sa nachádzajú v Európskej bezpečnostnej stratégii, existuje hrozba aj z východu, a najmä po ruskej agresii na Ukrajine a po anexácii Krymu, rovnako ako na východe, pokiaľ ide o vzostup násilných islamistických organizácií, najmä Daešu. Či sa nám to páči alebo nie, musíme riešiť oba tieto problémy simultáne. A teraz uznávame, že obe tieto hrozby, aj keď vieme, že ich podstata je odlišná, jeden je štátny aktér, druhý zjavne nie je štátny aktér, ktorý používa iné nástroje Avšak pokiaľ ide o strategickú komunikáciu, dokážeme eh, odhaľovať činnosti, ktoré pochádzajú z oboch týchto smerov. Berú z navedomie, že musíme ukázať odpor, tak v tejto správe musíme tiež brať do úvahy argumenty Ruska a preto sme skombinovali tieto hrozby do jednej správy. Naozaj musíme ukázať to, že prejavujeme odpor proti takej, takéto argumentácii a chceme ukázať, že sme schopní simultáne riešiť všetky problémy. A uvedomujeme si a pokúšame sa definovať rozličnú podstatu týchto dvoch problémov. Chcela by som sa poďakovať svojim kolegom, pretože z môjho uhla pohľadu sme boli schopní toto dokázať. Naozaj sme viedli dlhé diskusie, zohľadňovali sme mnoho veľmi komplexných a dôležitých záležitostí. Takže aj keď sme pracovali na tejto správe, tak sme naozaj čelili samotnému stratkomu a naozaj sme riešili veľmi energetické činnosti. Myslím si, že aj cukor, aj bič treba použiť. Takže je potrebné naozaj o tomto potom hlasovať a hodnotiť možnosti, ktoré nám táto situácia ponúka. Včera som bola na premietaní dokumentárneho filmu z Lotyšska, práve to bolo o Stratkome. Premietali to vo Varšave. E, aktivitu organizovala informačná kancelária Európskeho parlamentu. Naozaj to vyvolalo veľký záujem rôznych skupín A tiež to zaznamenalo veľký útok trolov. Včera mi ponúkli uh, uh, exkluzívne interview na Russia Today, skutočne v najlepšom čase, ale takúto, takýto cukor by som radšej nepoužila, ale určite hrozba komu uh, nie je menšia je to extrémne, extrémne nebezpečné, hrozivé a žiaľ prevezne veľmi atraktívne pre našich mladých ľudí. Mnohí z nich, aj mladé ženy, e, sa púšťajú do takýchto nejakých dobrodružstiev. Musíme nájsť nástroje, aby sme ukázali odpor a jednotnosť, aby sme oba problémy zvládli. Takže prosím kolegov, aby postupovali v tejto práci, na tejto správe v rovnakom excelentnom duchu a chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom bez výnimky boli excelentní, bolo to veľmi inšpirujúce. A bolo mi povedané, že GUE chce predložiť svoju vlastnú menšinovú správu, čiže ich práca nebola zohľadnená v kompromise. Ďakujem. Well, thank you very much. I'm inviting now the... Ďakujem. Teraz tieňový spravodajca, pán Unguranu ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja ďakujem spravodajkyni, súhlasím s ňou. Táto správa... E, nie je o tom, že by sa dávalo nejaké e, rovnítko medzi E, Ruskom a ISIS, ale je to jedna propaganda, dva aktéry, takže v tej správe je aj Rusko, aj ISIS. Veľmi dobre sa nám e, spolupracovalo na našich tieňových schôdzach a myslím, že tá správa slúži svojmu účelu. Poznám problém a propagandy anti-EU, že je to komplexné, môže to vyvolať vášne, ale e, chápem, že sa chcú členské štáty viac e, nad tým e, zamýšľať. A čo sa týka tej anti-EU propagandy, je potrebné konať. EÚ je konfrontovaná s dezinformáciami v masovom meritku a to tak zo strany štátnych ako aj neštátnych aktérov. A som si istý, že po letnej prestávke nájdeme nejaké spoločné e, stanovisko nejakého spoločného menovateľa, aby sme to dotiahli. Mali by sme mať na pamäti, že sú tu odkazy na pro- propagandu a dezinformácie, čiže je potrebná plná správa ako ďalší krok boji proti tejto propagande. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Eugen Freund. Ďakujem, Michael. Ďakujem. No, ako to povedať, bol to zaujímavý zážitok pre mňa keďže som prvýkrát bol v pozícii tieňového spravodajcu a mal som takúto mocnú ženu. Margaret Thatcher alias Anna Fotiga ako svoj proťažok Takže ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú spoluprácu. No ale Ale myslím, že je tu ešte pár vecí, kde sa úplne nezhodneme. Prvá vec, a to je taká, s ktorou ešte stále mám problém, to je kombinácia propagandy ISIS a ruskej propagandy v jednej správe. Povedal som to už na úvod pretože to, čo budeme robiť, ešte sme to neurobili, pretože táto správa ešte nie je verejná, ale my vlastne vyzvihneme ISIS na tú istú úroveň ako Rusko. A týmto zvýrazíme niečo, čomu sme sa chceli vyhnúť. A síce E, nechceli sme, aby, aby ISIS bol popisovaný ako štát alebo štátna inštitúcia. A vidím, že krútite hlavo, pani Fotiga. A neviem, ako to dokážeme vyriešiť v prospech môjho argumentu a vášho argumentu. Ešte pár ďalších vecí. Takže definujeme propagandu tak, aby všetkým bolo jasné, čo tým vlastne myslíme. Musíme pochopiť aj to, že v Európskej únii sú rôzne sentimenty ohľadne toho, aký vplyv bude mať propaganda na občanov členských štátov. Myslím, že musíme tiež rozlišovať medzi zlou propagandou a dobrými informáciami. Myslím, že musíme presne zistiť, ako sú ľudia dotknutí touto propagandou. Vy ste to spomínali, že Sputnik eh, mal veľký záujem o tú včerajšiu prezentáciu filmu. Nie, nebol to film. No ale v princípe našich, eh, majú záujem o naše rokovania. No a neviem, ako sa to uh, materializuje. Sa môžete pozrieť na Sputnik, na ich web stránku a neviem, Koľko ľudia to robia? Ja sa snažím zistiť, kto tomu venuje pozornosť. Opäť nehovorím, že nikto tomu nevenuje pozornosť, len hovorím, že nevieme. Nevieme, aké dôležité to je, pretože sme nikdy nerobili nejaký prieskum kde by sme zistili, že Pane Bože, 10 miliónov ľudí každý deň pozera Sputnik, ja neviem. A chcel by som to zistiť. At the very end I would like to ask you because we A na záver. Máme posledný týždeň pred letnou prestávkou a máme na tejto veci pracovať už prvý deň po letnej prestávke. A musíme sa zamyslieť, či by sme to nemohli možno posunúť o deň, dva neskôr po tej letnej prestávke. Lebo z dneška na 28. augusto nevyriešime. Takže potrebujeme viac času, aby sme sa nad tým zamysleli. Ďakujem pekne. Ja, eh, kolík Austrevičus. Pán Austrevičitus. Ďakujem, pán predseda. Priznávam, že bolo veľkým potešením, bolo to veľmi zaujímavé táto práca a zároveň bolo to veľmi náročné. Otázka samotná je veľmi čerstvá. Môžeme akceptovať pojem kybernetickej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti. Nikto nespochybňuje tieto pojmy. Ale mnohí z nás neveria, že informačná bezpečnosť alebo nezávislá overená informácia má aj aspekt bezpečnosti a ďakujem Anne za jej správu z vlastnej iniciatívy, ktorá je veľmi dobre načasovaná, aby sa spustila táto debata. Môžeme súhlasiť, nesúhlasiť s niektorými otázkami, ale konečne to máme na stole. Nie je dôvod odkladať alebo odmietať eh, propagandu ako výzvu pre západné hodnoty. Naozaj Mm, naozaj musíme sledovať, čo sa okolo nás deje. Propaganda je pro, nedemokratická, represívna, autoritatívna, teda sú tu za ňou takéto organizácie, ktoré sa chcú dostať k svojmu publiku. Naše krajiny, ktoré majú verejných verejnoprávne inštitúcie, jednoducho zabudli, čo to znamená mať štátnu televíziu alebo rozhlas. A máme krajiny v susenstve, kde zo zákona a z praxe je, realit- je to realita. Takže štátna televízia e, jednoducho je kontrolovaná lídrami štátu. A tieto krajiny majú záujem úmyselne šíriť propagandu a nie informácie, ale dezinformácie. Kolegovia, nevidím rozdiel medzi štátnou, štátnymi a neštátnymi partnermi v informáciách. Vďaka technológiám je ľahšie dostať sa do myslí mnohých ľudí. Je to otázka financií, a keď e, budete sledovať tieto nedemokratické štáty, ako aj teroristov, teroristické organizácie, ktoré majú svoje základne v určitým, určitom regióne, tak veľkú pozornosť venujú propagande, pretože to je súčasťou tej hybridnej vojny. A opäť e, táto informácia je časovanou bombou. Nikdy neviete, kedy exploduje. Dostanete sa do myslí vymývate mozgy a potom pripravujete plodnú pôdu pre nesprávne rozhodnutia a nesprávne vnímania. Všetci sme spotrebiteľmi informácií. E, asi nikto na Zemi nie, kto by nepoužíval informácie. A všetko to má veľký dopad na ľudí, táto propaganda. Môžem vám otvorene povedať, že nebol nejaký námed, že by bol nejaký propagandista, komisár pre propagandu na úrovni EÚ. Takúto myšlienku sme od začiatku odmietli. Ale odmietnúť riziko propagandy, to by sme si klamali. Preto veľmi intenzívne pracujeme na kompromisoch. Ten text samotný môže byť iný na hlasovanie. Tí editori, myslím, ten text trošku skrátia. Určite sa tam niektoré veci aj trošku opakujú. No a ten základ je ale dosť dobrý na to, aby sme mohli ďalej rokovať. A Musíme viac podporiť nezávislý, objektívny žurnalizmus v Európe. To je súčasťou hodnot, na ktorých sa zakladá Európska únia a preto e, vlastne podporujeme určitú samoreguláciu na tomto trhu. Nemali by sme byť ako nejaký Big Brother, nejaký veľký regulátor v médiách. Preto sme predložili ten návrh, aby smernica Európskej únie bola trošku pozmenená a potrebujeme nástroje, právne nástroje, nie ideologické nástroje, aby sme mali porovnateľné, objektívne a slobodné informácie. Varšovský summit práve skončil. a pravdepodobne bude väčšia spolupráca medzi západnými inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za našu bezpečnosť v západných spoločnostiach a preto vítame aktivitu Centra excelentnosti NATO, ktoré má pôsobisko v Lotyšsku. Potom je tam na uh, strane EU East Stratcom, čo je malý tím s obrovskou expertízou, ktorý dokáže vyprodukovať a odhaliť e, aj určité nástroje propagandy, ktoré k nám smerujú. Viete, ja som sa stretol a uvedomujem a poznám dobrých e, nezávislých e, novinárov Jesiku Áro, ktorá pracuje pre ULE, čo je verejnoprávny um, médium vo Fínsku, a Mareke Adams z Nemecka CDF. Tieto dve nádherné, odvážne a profesionálne nezávislé novinárky majú za sebou svoju vlastnú story trolovania, zastrašovali ich, vyhražali sa im, ako keby oni boli tie najhoršie ženy na zemi. A keď si vypočujete týchto ľudí, tak iba hluchý ich nebude počuť a majú pre nás všetkých silný odkaz – čím dlhšie nebudeme počúvať a budeme potierať existenciu nepriateľskej propagandy nasmerovanej proti západným spoločnostiam, tým slabší budeme. Nemáme právo nechať naše spoločnosti, prenechať ich propagande, nereagovať na to. Kolegyne a kolegovia, dnes bude zaujímavé podujatie v Európskom parlamente. Bude sa premietate film o prípade Magnického. A to bude ďalší pokus očierniť pamiatku Sergeja Magnického a ja to vidím ako ďalší pokus propagandy a dezinformácie. Tí, ktorí sú za týmto filmom, majú vlastné ciele. Mm-hmm zamazať pamiatku Sergeja Magnického, aby sme si na ňo nespomínali. A my musíme my, my, ktorí tvrdíme, že nie je propaganda, berme to tak, ako to je, čo nám niekto chce ukázať, ale ja teda medzi nimi určite nebudem. A ešte raz ďakujem Ane za jej iniciatívu. A čo Rebeka... Ďakujem, Rebeka Harms. Ďakujem a ja chcem poďakovať pani Fotiga. Všetci chápeme. Je to pre nás, ktorí prezentujeme demokraciu na európskej úrovni, ktorí chladíme slobodu médií a pluralizmus. Pre nás to nie je jednoduchá vec diskutovať o problémoch, ktoré vidíme rásť súvisiac s propagandou veľmi dobre zorganizovanou v jednej z našich susedských krajín. Pretože podľa mňa nemá zmysel popierať, že je ofenz, Rusko je ofenzívne v organizovanej propagande nielen voči EÚ, ale aj členským štátom a jedna z hlavných myšlienok počas diskusie pre našu skupinu aj pre ďalších kolegov bola, že nesmieme zabúdať na rovnováhu, ktorá je potrebná, aby sme chránili slobodu médií, eh, pluralizmus a zároveň a zároveň chránili naše záujmy v tejto novo sa rozvíjajúcej konfrontácii s propagandou. A ešte pre pána Freunda, než vstup, pôjdem do detailov, Myslím, že nedali ste ten správny opis, že e, dávame také rovnitko medzi propagandu IS a Rusko. Nikto nevníma IS ako e, rovnakú organizáciu, ako je Rusko, ale tie e, vzory, tie schémy propagandy, tie nástroje používané pretože e, tiež sú k dispozícii každému cez digitálne médiá. Toto sú podobné nástroje a podobné vzorce, preto e, o tom diskutujeme znova a znova, ako sa vysporiadať s týmito dvomi rôznymi aktérmi v oblasti propagandy. Avšak ak si myslíte, že e, je tam to rovnitko, tak si to môžeme opäť preveriť, ale ja naozaj nevidím nikoho spomedzi tieňových spravodajcov, kto by chcel dať Rusko na tú istú úroveň ako IS. E, možno by sme mali skôr o tom veľmi obozretne diskutovať. Myslím, že je tu um, nejaké nedorozumenie. No a v prvom rade je dôležité podporiť vytvorenie DG Stratcom Myslím, že to bolo dobré rozhodnutie mať toto malé, malý odbor pracujúci s pani Mogherini nedokáže reálne zvládať problémy, ktoré vidíme a je to ešte pred nami proces prehlbiť pochopenie toho, čo je vlastne cieľ DG čo musíme urobiť, aj e, na úrovni členských štátov a ako musíme zvýšiť naše kapacity aby sme znižili hrozbu dezinformácie v našich spoločnostiach. Najhoršie je vlastne systematické šírenie dezinformácií. To je najväčšia hrozba. Niekedy to vytvára neistotu, niekedy sa šíria falošné prísľuby. A teda kde urobiť tú čiaru, hrubú čiaru a kde je teda informácia, právo teda na slobodný prejav a e, kde, sú, kde je tá systematická dezinformačná kampaň, najmä v kontexte Ruska, čo organizujú títo ľudia, ktorí pracujú napríklad pre Russia Today. A teda tí, ktorí pracujú so Sputnikom. Ach, k tej propagande. Čo by ste si tak pomysleli v ruskom meste? kde stoja pred problémami, lebo ľudia sú nespokojní s politickými rozhodnutiami v Moskve. Čo si myslíte, že by sa stalo, keby nemecká alebo európska mm, tlačová agentúra tam šla a ponúkla prácu 40 novinárom, aby vlastne hovorili proti tomu, čo hovorí Moskva a čo robí Moskva v tomto meste? Čo by sa stalo? Myslíte, že by takéto niečo by bolo v Rusku možné? My sme veľmi otvorení a to sa mi páči v Európe. Sme otvorení aj e, pre aktivity médií. Počula som dnes, neviem, či je to pravda alebo len nejaké chýry, ale dopočula som sa, že Sputnik ponúka e, e, pracovné pozície pre 40 novinárov v, no, e, v Edinburgu. Ak je to pravda, hadám, eh, eh, viem, na čo to robia. A zda eh, je to lepšie z hľadiska posilnenia slobody médií v Škótsku, najmä po rozhodnutí o Brexite. Čiže prečo to robia? Prečo vynakladajú tak veľa prostriedkov do týchto informačných kanálov, ktoré pôsobia eh, eh, všade v Európskej únii. Ak by ste sledovali ich program, najmä ich eh, vysielanie v Rusku, potom by ste zistili, že medzi nimi obrov, existuje obrovský rozdiel, nesúlad. Takže mm, záverom k diskusii o našich problémom je to, že nebudeme podporovať kontrapropagandu formou propagandy, Chceme, aby Európska komisia a vlády členských štátov únie sa vážne postavili voči tejto situácii, aby umožnili našim spoločnostiam e, posilniť nezávislú e, novinárčinu, aby e, veľmi pozorne sledovali dianie. Tieto diskusie sa ešte neskončili. Myslím si, um, aj v skupine tieňových spravodajcov sme e, tiež mali určité problémy, ale dospeli sme k názoru, že e, tento proces sa iba rozbehá a pravdepodobne budeme svetkami ďalších správ a diskusí na túto tému. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Jaromír Štetina. Ďakujem, Michael. Ďakujem. Michal, ďakujem za udelenie slova. Slova, prepačte. Koncept pani Fotigy, a teda eh, zahrnúť jedno aj druhé nebezpečenstvo informačnej vojny do tejto správy vítam. Mám na mysli na jednej strane Rusko a na strane druhej fundamentalistické islamistické sily ale dovolím si zdôrazniť jeden výrazný rozdiel medzi týmito dvomia, dvomi nebezpečenstvami. Najmä pokiaľ ide o informačnú vojnu. ISIS, predtým Taliban a ďalšie islamistické síly používajú poprvé informačnú vojnu podstatne eh, v menšej miere ako Ruská federácia a po druhé podstatne kratšiu dobu. Ak sa pozrieme na ruskú informačnú vojnu voči Európe vôbec, musíme si uvedomiť, že trvá už 100 rokov. O rok budeme e, e, si pripomenúť storočie Veľkej ruskej, veľkej eh, ruskej mm, eh, oktobrovej revolúcii a tá prinašala dezinformácie desiatky rokov. Chatýne, pakt Molotov-Ribbentrop, eh, Ribbentrop v modernej dobe Čečenská vojna. To sú všetko príklady ruských informačn- dezinformačných snách. A kto všetko to realizoval? To sú sofistikované metódy, ktoré ovládajú desiatky rokov všetky e, tajné služby Sovietskeho zväzu a Ruska, či už ide o NKVD, o KGB, alebo v súčasnej dobe FSB, čo je nič iné než predlžená ruka KGB a má sídlo na rovnakom mieste na Lubianke v Moskve, používa rovnaké metódy ako KGB. To sú odborníci na dezinformáciu a lož sa stalo e, e, oficiálnou súčasťou ruskej politiky bez e, e, hanby e, klamu aj najvyšší predstavitelia Ruskej federácie. A z tohto dôvodu si myslím, že v tejto správe treba zdôrazniť, že nebezpečenstvo v súvislosti s informačnou vojnou je podstatne nebezpečnejšie ako zo strany ISIS. ISIS nám teraz hrozí strašnou, násilnou vojnou, ktorú realizuje, eh, eh, hrozí nám tým, že mm, spôsobuje eh, stovky tisíc utečencov, ktorí ohrozujú jednotu Európu, Európe. Ale pokiaľ ide o informácie, nepochybne a už dávno vedúcu úlohu má Rusko. A konkrétne rád by som v tejto správe spomenul kompromis číslo 16 a ten sa týka práve státkomu prednedávno E, spolu so šefom Stratkovom, e, pánom Portmanom, e, sme sa rozprávali a hovorili sme o podfinancovaní snah EÚ čeliť ruskej propagande. Pán Portman doslova povedal, nemôžeme čeliť propagande Russia Today, ktorá má k dispozícii stovky tisíc dolarov, keď nemáme žiadne prostriedky. A preto vítam skutočnosť, že v kompromisu 16 e, sa spomína potreba vytvoriť osobitnú rozpočtovú položku, ktorá e, či už týmu stratkom alebo niekomu inému e, vyčlení prostriedky. Nech sa Únia konečne spametá a povie, tu máte balíček peniaz, aby ste mohli čeliť tejto propagandy. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Um, kolik Jurek. Proszę bardzo. Ďakujem pekne, kolega Jurek. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Som uh, hlboko presvedčený o tom, že uh, bola predložená mimoriadne dôležitá správa a mala by chrániť nielen našu bezpečnosť a vonkajšie záujmy, o tom sa už povedalo. Uh, Domnievam sa, že je to dôležité z hľadiska morálnej jednoty našich krajín. E, chcel by som sa osobitne e, e, desiatému kompromisnému návrhu, ale predtým ešte jedna poznámka. Post komunizmus, a to si musíme uvedomiť, musí uvazať dve nerovnaké štruktúry. Jednak e, e, e, ide o premenu tých, ktorí sú pri moci, týchto elít. A v súčasnosti táto elita, táto elita má monopol na moc, napríklad v Rusku. Ide o tom, že Ehm, e, občania e, nemali by e, chápať svoju národnú kultúru, nevedeli by rozlišiť dobro a zlo. Máme dnes rúskú propagandu a Rusko stále hovorí o agresívnom západe a stále podporujú takéto nálady E, hovorí o tom, že e, Západ sa snaží rozšíriť svoju moc a zautočiť e, na Rusko. V desiatom kompromisnom návrhu pozmeňujúcom návrhu k tejto správe hovoríme o, ide o tento proces vykorenenia, zabudnutia na vlastnú kultúru, ktorú treba podporovať s tým, aby ľudia získali späť svoju vlastnú kultúru a tento kompromisný návrh mali by sme e, vnímať spoločne s návrhom pána Kovačeva, kde ide o konkrétne požiadavky e, e, podporiť spomienky na konkrétne zločiny komunizmu. A takáto pravda najlepšie nás ochránil pred propagandou. V tomto kompromisnom návrhu by sme chceli E, ešte e, e, podotknúť tú skutočnosť, že ruská elita moci páni v Rusku pochádzajú z, zo sovietských štruktúr a ich politika sa opierá, sa legitimizuje tým, že sa obyvateľom stále e, e, pripomína o potrebe znovu vybudovať starú e, moc, moc Sovietskeho zväzu. treba si uvedomiť, že aj u nás sú rozšírené obavy e, predtým, aby sme mm, mm, ne e, mm, poškodili e, takéto spomienky na sovietské veci. Treba sa uvedomiť, že Sovietský zväz viedol agresívne vojny, získaval ďalšie územia a počas 50. rokov e, neumožňovalo polovici členských štátov e, e, viesť normálne spoluprácu s e, ostatnými krajinami e, e, Európy. A myslím si, že aj ruské občania mali mať prístup k takýmto, takýmto informáciách, informáciám. Prepačte. Veľa hovoríme e, o Rusku, ale čas je škoda, že kvôli tomu nehovoríme, alebo hovoríme málo o sovietskom ZVZ. A dúfam, e, že e, Eh, pozmeňujúcim návrhom vylepšujeme to, čo sa uberá veľmi eh, dobrou eh, cestou a ďakujem veľmi pekne. A ne v poslednom rade, pán Weigel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. To je veľmi háklivá téma. Musíme veľmi pozorne diskutovať na túto tému, pretože E, to má vplyv na e, informácie v najširšom slova zmysle. Ide o, o, o veľmi dôležité informácie, prípadne strategické e, zavadzanie ide o, o bezpečnostnú o politiku, o európske bezpečnostné záujmy. A preto som toho názoru, že základný prístup k tomuto dokumentu je nesprávny. A to z jedného jednoduchého dôvodu. Existujú viaceré emocionálne e, dôvody. My totiž e, rôzne vnímame e, stav a situáciu v Európskej únii a v susedných štátoch. E, takéto vnímanie nemôžeme e, e, medzi týmto vnímaním nemôžeme dať rovnitko medzi Ruskom a ISISom. Myslím si, že takéto nedorozumenia musia riešiť diplomati. V prípade E, Daešu, to s tým nemá nič spoločné. Domnievam sa, že tieto paralely medzi Ruskom a Daešom e, nie sú oprávnené, sú chybné. E, domnievam sa, že mali by sme venovať viac času tejto správe a premyšľať o tom, aby sme hovorili nielen o informačnej stratégii a technológii, ale o takej E, e, strategii, ktorá nám umožní pôsobiť proti e, propagande teroristických organizácií. Teroristi totiž veľmi šikovne používajú technológie a v západných demokratických vyspelých krajinách nemáme žiadny obranný mechanizmus. Pokiaľ by sme e, vylúčili e, viaceré informácie z politického života, e, potom by bolo oprávnené sledovať všetko, čo sa deje tu, čo urobil strana UKIP, aby získala väčšinu pre výstup z Európskej únie. Išlo o E, e, falošné e, informácie. Tony Blair v televízii vyhlasil, že veľmi ľutuje o rozhodnutí bombardovať Irak, pretože toto rozhodnutie bolo, urobil na základe nesprávnych informácií v Európe by sme e, nemali v súčasnosti tak veľa utečencov, pokiaľ by nedošlo k e, udalostiam a e, zvrnutiu vlády v Iraku alebo v Líbii. Takže nesmieme podceňovať aj takéto manipulácie, ktoré pochádzajú z demokratických štátov, pričom ide o sústavné manipulácie. Nesmieme to zameniať s tým, čo sa deje v totalitárnych štátoch, ale musíme si uvedomiť, že informácie e, e, majú určité dôsledky a e, musíme sa mm, postaviť voči tomu čelom. Mali by sme využiť existujúci čas, aby sme vedeli vysporiadať sa s informáciami z Ruska Domnievam sa, že e, v západných štátoch existujú e, e, dôvody na to, aby sme boli aj sebevedomí voči informáciám z Ruska. Sledujem televíziu Russia Today a myslím sa, že jednoznačne, že ide o Eh, produkt eh, eh, propagandických manipulácií. Ale neverím, že človek sa nechá oklamať takýmito informáciami. Môže sa iba pousmiať nad nejvitou takýchto snah o manipuláciu. Európska únia v súčasnosti nemá dobrú povesť a jednou z úloh tých, ktorí sa zapodívajú informáciom, alebo e, imidžom Európskej únie je urobiť všetko, aby, ľudia, aby ľuďom sa otvorili oči. Aby neboli zavadzaní e, zlými rečami o Európskej únie chudobnejších členských štátoch sa stalo e, e, zvykom obviňovať Európskou úniu e, zo všetkých chýb, ku ktorým dochádza v národných štátoch. No, ja som vyzval kolegov v Národnom parlamente menej hovoriť o tom, že Európska únie by mala byť, mala byť menej korumpovaná Domnívam sa, že netreba sa braniť kontrapropagandou, najmä e, e, e, pokiaľ ide o propagandu zo štátu, ktorá má obrovské problémy so slobodou médií. Chápem však a musím to dôrazne povedať, že v Európe Ide o rôzne vnímanie našich vzťahov e, s e, Ruskom a preto mali by sme tolerantne o tom e, sa rozprávať aj v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pán Weigel. I keď sa cítim zaujatý v tejto otázke, ako všetci viete, na stoličke predsedu, budem veľmi nezaujatý a poprosím pani Fatigu, aby to stručne zhrnulo, pretože máme ďalší bod programu. Thank you. Certainly... Ďakujem. Samozrejme, chcel by, chcel by som poďakovať všetkým účastníkom ten, tejto fascinujúcej rozpravy za uh, ich um, nápady, pripomienky. Diskusia svedčí o tom, že naozaj e, máme dočinenie s mimoriadne e, zložitou problematikou. Napriek tomu, aj napriek samotnému e, rozsahu hrozieb a mm, nepravostiam, ktoré pácha neštátny aktér, najmä Daesh, gro našej diskusie sa predsa len sústredilo na Rusko. Čo znamená, že činnosť tohto štátneho aktéra vyústuje do tak veľkého toku znepokojúcich e, informácií a koncepcií e, e, v dennodennom živote. Svedčí to o tom, do akej miery aj počas práci, počas práce, prepačte, na toto správou vplyv e, e Ruska m, sa prejavoval aj vo viacerých materiáloch e, zverejňovaných aj respektovanými e, médiami. E, to znamená, že prostredníctvom zložitých sietí kontaktov e, Rusko sa snaží nás ovplyvňovať e, či sa nám to páči alebo nie. E, pán kolega, hovorili ste po tom mojom vystúpení o agentúre Sputnik, e, spochybňovali ste e, vplyv tohto pomerne obmedzeného média, ktoré je síce prítomné v viacerých krajinách, nielen v Poľsku. Ovplyvňuje to Poľsko, ovplyvňuje to Rakúsko nie preto, že to je tak e, e, mocné médium, ale myslím, e, že stratkom East, e, veľmi dobrá osobitná skupina, ktorá e, pôsobí v rámci služby pre vonkajšie aktivity, odhalila, že takéto médium je poskytovateľom pre, e, e, e súhrných informácií pre ďalšie médiá, ktoré e, voľky, nevoľky len šíria takéto správy. A preto e, táto e, požiadavka na kvalitnú novinárčinu, e, táto požiadavka, ktorú máme všetci, je tak dôležitá A dúfame, že DG Stratcom eh, vo svojej činnosti eh, eh, bude pre nás etalonom kvalitnej novinárčiny a bude nadiaľ odhaľovať viaceré manipulácie, do ktorých mm, alebo s ktorými máme dočinenia. Uvediem ako príklad Sputnika, to nie len v polštine, E, vedel o tom, čo sa deje e, v našej skupine a, a e, takéto informácie vyniesol jeden z expertov Európskej únie a potom tieto informácie prebrali ďalšie médiá bez toho, aby citovali zdroje a mená. E, Práve takto sa e, šíria e, rôzne e, správy, prípadne manipulácie. A ide o určitú sieť. Agentúra Sputnik nemá milión čitateľov, ale správy, ktoré som poskytla, našli milióny čitateľov. Ďakujem vám ešte raz za túto diskusiu. diskusiu prepačte sekretariat výboru AFED má termíny ďalších schôdzí a dôrazne e, vás prosím, aby ste e, hlasovali o tejto správe čím skôr. Myslím si, že sme dohodli e, väčšinu problémov. Samozrejme, zohľadíme vaše odporúčania spolu s pani Harms. Budeme premyšľať o Eh, vylepšenie určitých eh, eh, textácií možno, že nie je dostatočne jasné, že rozlišujeme medzi Ruskom a neštátnym aktérom, ale som presvedčená, že vo všetkých kompromisných pozmeňujúcich návrhoch je jasné, že odlišným spôsobom pristupujeme k týmto subjektom, avšak musíme sa venovať hrozbám, e, ktoré prichádzajú na naše územie zo všetkých smerov, a to bez ohľadu na to, e, aké aktéry sú za tým. Takisto musíme preukázať, že sme odolní voči tomu. Domnievam sa, že vzhľadom na to, o čom hovorila pani Harms, o tom, čo sa die e, alebo urobilo v Škótsku. A my sme politici a vieme predpovedať určité scenáre, ku ktorým tam môže dôjsť. Takže takéto e, aktivity sú e, naozaj nebezpečné a je najvyšší čas e, a je to veľmi dôležité, aby sme práve teraz preukázali jednotu a poskytli odpovede na tieto otázky. A pokiaľ ide o Európsky parlament, schválenie takéto správy by bolo veľmi dobrou odpovedou na všetky tieto hrozby. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Fotiga. Rád by som dodal, že hlasovanie v AFETE je naplánované na 30. augusta. Uvidíme, keď sa k tomu dátumu priblížime, či sa to naozaj v ten útorok udeje. Je to posledný augustový útorok. Ďakujem vám pekne za diskusiu. Teraz prejdeme na ďalší bod programu. Je to predloženie štúdie vypracované na podnet výboru AFED o politike EÚ pre Arktidu v regionálnom kontexte. Rád by som teraz privítal pána Geralda Stanga, ktorý pracuje na Inštitúte EU pre bezpečnostné súdie v Paríže, Paríži. Je autorom tej štúdie vypracované na podnet výboru AFED pre, o politike práci v regionálnom kontexte. Dostali ste k dispozícii túto správu pred schôdzou. Áno, ďakujem pekne, som rád, že tu mám dnes možnosť predstaviť vám výsledky tejto štúdie. Hovorili sme o arktickej politike v regionálnom kontexte. Venujeme sa tu niektorým kľúčovým otázkam, ktoré sa nám zdali pre túto chvíľu dôležité. Nedávno bolo vydané oznámenie zo strany komisie a vysokej predstaviteľky. Bolo to spojené oznámenie o Arktide. Ja teraz stručne v bodoch, o čom budem hovoriť. Tu sú kopie tej štúdie, môžete si ich potom zobrať. Budem hovoriť o vývoji politiky EÚ v Arktide. Budem hovoriť o výzvach v oblasti medzinárodnej správy v regióne a potom budem hovoriť o bezpečnostných a energetických otázkach. Za posledných 10 rokov sa riešilo niekoľko eh, hlavných tém v oblasti Arktidy. Samozrejme, klimatické zmeny, to je jedna z nich. Tam naďalej pretrváva neistota, pokiaľ ide o prežívanie populácie v tomto regióne. Druhý trend je to nárast eh, cien za plyn a ropu a minerálne oleje na celom svete. Toto je globálny trend, ktorý mal obrovský dopad na arktický región. V roku 2014 ceny za ropu klesli, čiže keď sa došlo k tomuto rozkvetu cien zdrojov, tak sa tu veľa hovorilo o tom, že Arktida by mohla byť zdrojom pre e, plyn a ropu, avšak v tejto chvíli konkurencie schopnosť regiónu intenzívne klesla a veľké plynové spoločnosti odtiaľ odchádzajú. Taktiež došlo k zmenám na demografické úrovni. Rusko pokrýva polovicu Arktidy, je tam vyše polovica populácie je ruská. No a zvyšok krajiny, tak tam sa populácia znižuje. Európska Arktida predstavuje tak zhruba 0,1 európskej populácie. V tomto regióne tiež dochádza k problémom v oblasti urbanizácie, otázka udržateľnosti malých vidieckých oblastí. E, tu treba riešiť z dlhodobého hľadiska. A tiež otázky klimatických zmien tam budú mať závažný dopad. Ďalšia vec, menia sa situácia miestnych samozpráv sa parlament samý vznikol. V Kanade sa vytvorilo nové územie pôvodných obyvateľov, taktiež Grécko navyšilo svoje kapacity. Čiže toto sú trendy e, arktických a domorodých komunít v Arktide. Čo viedlo k tomu, že EÚ a arktické štáty vypracovali, teda iné štáty, ktoré sa angažujú v Arktide, vypracovali stratégie ďalšieho vývoja. Avšak nič, nie všetko je nové, niečo z toho pretrváva. Pred 30-40 rokmi sa hovorilo, že Arktida bude stále tá studená, vzdialená oblasť. Čiže nie všetko je len nové, prelomové, niektoré veci sú už štandardné, tradičné. Pokiaľ ide o úlohu EÚ v Arktíde, tak tá sa stále formuje od roku 2008, kedy som prvýkrát pracoval s komisiou, s parlamentom, kedy sme sa prvýkrát týmto otázkam venovali serióznym spôsobom. Odtedy bolo spustených veľa projektov, financovanie, čo je zaujímavé. Naozaj tu dochádza k solidnej kontinuite v kľúčových E, prioritách EÚ v regióne. Tieto e, priority zdieľajú európske arktické štáty, Dánsko, Švedsko, Fínsko, ale aj ďalšie arktické štáty, Rusko, Island, Norsko a ďalšie Spojené štáty. Takže zameranie sa na klimatické zmeny, životné prostredie, udržateľný rozvoj a mierová medzinárodná spolupráca. Keď napríklad Kanada či Spojené štáty predsedali arktickému, arktickej rade, tak sa zadefinovali široké oblasti spolupráce, čo nie je prekvapenie, pretože v mnohých v mnohom smere je Arktida modelovým regiónom pre spoluprácu. Pokiaľ ide o EÚ, arktické členské štáty a ďalšie členské štáty EÚ intenzívne podporovali to, aby EÚ bola aktérom na Arktide. Jedna z vecí, ktorá sa trošku líši v rámci stratégie členských štátov, e, je otázka bezpečnosti, strategické záležitosti. To sa až tak neobjavovalo v diskusiách komisie, alebo teda vyhlásenia komisie, skôr sa to nachádzalo vo vyhláseniach parlamentu. No a potom samotná EÚ, vzťahy medzi inštitúciami, členskými štátmi sa vyvinuli po Lisabonskej zmluve, čiže arktická policie, pardon, politika ešte stále v podstate nadvezuje na tú predchádzajúcu, stále tu máme príležitosti, ktoré treba spracovať. Najdominantnejšia stratégia, pardon, organizácia, správna organizácia je Arktická rada, kde zastupujú Arktidu 4-6 domorodých skupín, plus je tam veľa pozorovateľov. EÚ sa tiež uchádzalo o pozíciu pozorovateľa pred niekoľkými rokmi. Toto bolo pozdržané kvôli konfliktu s Kanadou, pokiaľ ide o problémy v oblasti obchodovania s túlením mesom. No teraz sa zdá, že Rusko trošku zdržuje, pokiaľ ide o uznanie EU za pozorovateľa v regióne Arktidy. No, ale vo všeobecnosti správa Arktidy po- pokročila je e, komplexnejšia a úspešnejšia, než by ľudia čakali od toho, čo sa často vníma ako prázdna, nespravovaná oblasť. Je to mladá, správa, pokiaľ ide o tento región. Región dlho nemal geostrategickú identitu po súdenej vojne. Čiže je tam naozaj veľa príležitostí. Ako som hovorila, existuje Arktická rada, existuje Arktická peťka, čo je 5 štátov, ktoré e, majú hranice na, na úrovni Arktického oceánu, čo EU či členské štáty nemajú. Potom je tu veľa regionálnych rámcov, v ktorých sa EÚ angažuje, angažuje. Je to spomínaná Arktická rada. Úzko spolupracujeme na viacerých úrovniach s Ruskom, Norskom, Islandom. Mnoho týchto projektov sa sústreďuje na životné prostredie, na otázku klimatických zmien, rozvoja, spoluprácu medzi vládami. Je to celkom úspešná spolupráca. Strategické bezpečnostné otázky sa riešia skôr na rovni arktické peťky, konkrétne napríklad tá Arktická rada sa tomuto nevenuje, venuje sa iným záležitostiam. Čiže tie bezpečnostné otázky sú dôležité. Nedávno pani Mogherini uviedla, že Arktida je pre európske bezpečnostné záležitosti dôležitá, avšak dokument sa samotnej bezpečnosti netýka, čo je pochopiteľné. Ako som hovoril, tento región sa stáva modelom spolupráce pre iné regióny vo svete, preto je veľmi zaujímavé sa o tom dozvedieť viac. Avšak vždy existuje potenciál treba si dávať pozor, ako som povedal, Rusko má dôležitú úlohu v Arktíde. Naozaj spolupráca medzi regiónmi sa budovala na základe prioritizácie národnej suverenity. Kanada, Spojené štáty, Norsko, Rusko, tie v tom vedú. Je to pre nich priorita, áno, tak toto máme, budeme si to riešiť medzi nami. Nepotrebujeme do toho angažovať ďalších aktérov. To je ich postoj. V uplynulých rokoch, keď vidíme, ako Rusko viac a viac rozširuje svoje vojenské základne, rozširuje jadrové kapacity na severe, tak si musíme začať klásť viac otázok, či už ide o možné úniky. Možno viete, že Arktická rada má 8 členov a tých 7 členov má právo sankcionovať 8 člena. čo by mohlo viesť problémom pri spolupráci v arktickom regióne. Našťastie to nikdy nezašlo až tak ďaleko. Veľko, veľa ruského vojenského rozvoja v Arktiku sa dá vysvetliť, pretože oni sú tam status quo mocnosťou, majú si tam naozaj čo brániť, je tam ich strategický prístup do Atlantického oceánu, pokiaľ ide o jadrové ponorky, takže naozaj si to potrebujú pokrývať keď sa pozrieme na Bapu, Arktídy a keď sa pozrieme, kde by boli nejaké ciele taktických, strategických manúvrov, manévrov, tak keď si to pozrieme, tak pochopíme, že takáto aktivita sa dá očakávať. E, dva roky po tom, čo Rusko anexovalo Krym a došlo k uvalení sankcií, tak došlo tiež k pokroku aj v oblasti Arktídy. Rozvoj arktickej pobrežnej spolupráce, rozvinula sa Arktická hospodárska rada, kde sa spája 5 štátov, rieši otázky rybolovu. Akorát, že za týchto 5 rokov sa tie vzťahy trošku zhoršili. Takže tu už sa prestane venovať Rusku a bezpečnosti v regióne. Ďalej, okrem tohto sa hovorí o životnom prostredí, pre to problémov, pre, ktoré to predstavuje pre prírodu alebo pre ľudí. Dá sa povedať, že Arktida je kontrolovaná suverénnymi, v princípe rozvinutými štátmi, kde sa otázky týkajúce sa ľudskej bezpečnosti neuplatňujú rovnakým spôsobom. Takže pokiaľ som hovoril o kľúčových oblastiach, na ktoré sa EÚ politika zameriava, tak to je životné prostredie, klimatické zmeny, udržateľný rozvoj, medzinárodná spolupráca. Tieto rámce už pokrývajú možné problémy s bezpečnosťou životného prostredia či ľudí. Takže tu nie je až taká veľká potreba tieto rámce zapracovávať do diskusie o Arktidii Veľmi stručná otázka, čo, aká by mohla byť úloha EÚ z hľadiska bezpečnosti? Chcel by som hovoriť o tom, čo sa deje na juhu a východe Európy a aké vzťahy sú v EÚ v rámci členských štátov, čo by sa dalo urobiť. Tie zmeny sa dejú, dejú sa rýchle Myslím si, že pre región Arktidy tá je teraz úžasne mierová. Možno by bolo dobré, aby sa o týchto veciach diskutovalo okolo stola, aby sme sa tomu venovali v rámci našich politík a stratégie. Ešte budem veľmi zručne hovoriť o energii a potom mám pár ďalších tém. Takže pokiaľ ide o energiu, Samozrejme sú tu fosilné paliva, aj napriek búmu rozkvetu zdrojov eh, Artia sa nerozvíjala tak, ako by sa dalo, aby by niektorí čakali. Máme tu dvoch dôležitých susedov, Norsko a Rusko, ktorí pre EÚ dodávajú veľké množstva plynu a ropy a z Ruska veľká časť týchto zdrojov pochádza práve z Arktidy a z Norsku tiež je to zo, zo, zo severu. Samozrejme, čím viac na sever idú, tým viac toho plynu môže byť e, skvapalneného a nedávajú ho do plynovodu. Ako náhle sa tiež to plyn skvapalní, tak sa dá potom e, prepravovať po celom svete. Nie sme síce primárnym zákazníkom týchto dvoch krajín, ale sme dôležitým zákazníkom. Závislosť EÚ od importovaného plynu a ropy bude pokračovať a budeme aj naďalej závislí od externých dodávateľov. Čiže arktické energetické zdroje nie sú riešením, aj keď môžu byť istým prvkom riešenia našich energeti- otázky energetickej bezpečnosti. Sú však súčasťou riešenia hľadiska diverzifikácie a úzkeho partnerstva so štátmi, ktoré sú dodávateľmi. Ja myslím si, že by sme o tejto téme mali diskutovať aj naďalej. Teraz sa veľa hovorí o zelenej technológii, o lepších energetických zdrojoch na severe, o rôznych typoch energie, avšak to, kde sa nachádzame dnes a to, kam sa budeme v budúcnosti posúvať v oblasti plynu, a ropy. To treba tiež zohľadňovať. My v tejto chvíli stále ešte riešime úlohu plynu v rámci stratégie dekarbonizácie EÚ. O tomto treba diskutovať, čiže to, že oni by šli na sever a viac investovali, bude závisieť od toho, ako vnímajú naše náš dopyt a dopyt na svete. Takže nie je to ešte celkom isté, ktorým smerom tento rozvoj pôjde. Na záver, pár vecí, na ktoré by sa EÚ mala ďalej zameriavať v arktickej oblasti. Poprvé, a to už sa odráža v existujúcich politických stratégiách, zameranie sa na občana, prioritizácia potrieb ľudí, ktorí tam každodenne žijú. Čiže zameranie sa z hľadiska hospodárstva aj správy. Čiže je tam aj čiastočne európske teritorium, aj sú tam naši zahraniční partnery. Potom výskum, vývoj, vzdelávanie. Na toto sa tiež kladie veľký dôraz, to je výborné. Avšak veľká časť hospodárstva Arktidy sa sústreďuje na mm, zdrojoch energie, sú to už spomínané fosílne paliva. Dôležité je zamrievať sa aj na ekonomickú diverzifikáciu. Pokiaľ ide o správu, Spojené štáty podporujú angažovanosť miestnych obyvateľov. Na to sú zásadné nové inštitúcie a transparentná angažovanosť, v čom zohráva aj parlament veľmi dôležitú úlohu. Druhý bod. Líderstvo z hľadiska životného prostredia. Jeden bývalý kanadský úradník sa ešte stále hnevá, že EÚ sa im staralo do toho, ako chrániť Arktidu. Hovorí, že nie sme nejaký e, malý, neskúsený štát, vy proste si hľadte svojho, nestarajte sa nám do toho. Takže toto je naozaj problém sme lídrom v otázkach životného prostredia. Nastavujeme tempo v medzinárodných diskusiách, však dôležité je, ako to vníma druhá strana. Chcel by som povedať, že takéto stanovisko je síce trošku zastralé, ale zvyk je železná košeľa. Takže venovať sa otázkam energetiky, riešiť ich, aj keby sme chceli, aby aktivita bola zelená, otvorená a pokojná. Musíme sa naozaj sústrediť intenzívne na to, aby sa to stalo. No a pokiaľ ide o koherentnosť spoluprácu inštitúcií a členských o to môže veci len prospieť. Arktida je pomerne novou politickou sférou. My sa tam len začíname angažovať. Sú, je to ten začiatok, kde, ktorý môže priniesť veľa príležitostí. Ďakujem pekne. A z vašej výslovnosti slova about, súdim, že ste Kanadian, takže ste Gerald Stang. Ospravedlňujem sa, že som vám skomolil meno. No, mm. kto sa chce opýtať nejaké otázky, prosím stručne, pretože naozaj meškáme. Máme časový sklos. Pani Jakonsari. So, thank you very much for your comprehensive presentations. Ďakujem pekne za vašu podrobnú prezentáciu. Pred nejakými rokmi bola Čína veľmi aktívna v oblasti arktickej politiky. A aká je súčasná situácia? Má Čína ešte záujem, alebo už nie, pretože Čína je takmer aktívna všade vo svete a zdá sa, že Arktidu teda prenechali nám. No a ako posudzujete riadenie arktickej politiky v rámci EÚ A keby ste sme citovali Kissingera, ktorý sa pýtal, koho treba, komu treba zavolať v Európe, tak komu zavoláme v Európe, keď pôjde o arktickú politiku? A druhá otázka je Rusko. Ak som to správne pochopila, Máte pocit, že Rusko je teraz konštruktívne v arktickej politike spolu s krajinami NATO, Norskom a tak ďalej. Takže aký je dôvod toho? Ďakujem pani Lösing teraz. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po nemecky. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Funguje tlmočenie? Ďakujem za veľmi podrobnú prezentáciu. Vzhľadom na teploty v tejto miestnosti sme už nastavení na arktickú tému, e, takže je to multimediálne podujatie priam. Pán predseda nás požiadal o stručné pripomienky, takže nebudem hovoriť o jednotlivých aspektoch eh, problematiky životného prostredia. Eh, nebudem zachádzať do detajlov. Chcela by som ešte doplniť problémy, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobovať obchodné lode, ktoré sa plavia týmito vodami. To sa ešte vôbec nespomínalo. Potom to, je to porovnanie s Moldavskom. Chcela by som ešte uviesť, že rovnováha, ekologická rovnováha v Arktíde je neporovnateľne zraniteľná a môžu sa tam spáchať nenapraviteľné škody, nezvratné škody, o ktorých si nevieme ani len predstaviť, aké sú komplexné, aký to môže mať obrovský vplyv na iné oblasti, ekologické oblasti. Vítam teda naozaj tú skutočnosť, že táto problematika zaznela vo vašej štúdii aj v tom, čo k tomu napísala pani Mogherini. A chcela by som ešte raz vedieť, že čo si myslíte o tom, že či cesta zmluvy Podobne ako bola tá zmluva o Antarktíde, teda zmluva, ktorá zakazuje vojenské operácie a cvičenia v Antarktíde. V končnom úsledku je moratórium vykoristovania e, nerastných surovín. Či by ste si vedeli predstaviť, že takéto nejaké východisko by bolo schodné aby záujmy EÚ alebo tam žijúceho obyvateľstva boli s týmto zlučiteľné. A ešte k otázke bezpečnosti. Hovorili ste o bezpečnostno-politickej úlohe Ruska. Argumentovali ste, že napriek zhoršeniu vzťahov predsa len v arktickom regióne je spolupráca dobrá a že teda aj ukrajinská kríza a podobne nespôsobili, že by sa tá spolupráca nejak v zásade zhoršila. A okrem toho opisujete mm, vojenské aktivity, ktoré sa množia, najmä teda mm, na Rusko a mm, možno ste to tematizovali so zameraním na Rusko, na aktivity NATO a respektíve teda e, aktivity NATO a Kanady nevnímate tak ako niečo závažné a je tam ale ten manéver NATO Arctic Challenge. A to v súvislosti s celou touto problematikou, všetkými týmito výzvami v arktickom regióne e, treba hodnotiť a teda ako hodnotíte Arctic Roadmap z roku 2009 a Arctic Strategy amerického ministerstva obrany z roku 2013? Ešte raz zvýrazňujem teda to ministerstvo obrany a nie všeobecnú stratégiu. Ďakujem pani Lezing. A pán z nech sa páči. Eh, Naše Ďakujem pekne. Arktický región je naozaj veľmi zaujímavým regiónom a e, v dôsledku topiaceho sa ľadu sa dostávame hlbšie k nerastným surovinám a e, podľa rôznych zdrojov e, je to vnímané teda rôzne. Niek- podľa niektorých zdrojov sú tam obrovské zásoby nerastných surovín a 5 krajín samozrejme má veľký záujem o obmedzenie prístupu iných krajín k týmto informáciám. Takže ja by som sa pripojila k tým otázkam, ktoré zazneli už. Povedali ste, že týchto 5 krajín spravuje región v veľmi priateľskej atmosfére, ale je tu napätie medzi Kanadou a Ruskom. Rusko sa tam vojensky pozicionuje a ich hlavný cieľ je jasný. Snažia sa hájiť svoje záujmy v regióne. Okrem toho sú tam ďalšie strategické ciele, kde je väčšia vojenská, eh, vojenské zastúpenie Ruska. Takže ako vy vidíte tieto priateľské vzťahy piatich krajín v regióne? Je to naozaj také priateľské, ako sa to zdá? A v budúcnosti si myslím, že by sme sa mali viac zamerať na to, že otázky neistoty v regióne sa môžu ďalej šíriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte ja mám jednu otázku veľmi stručnú. Videli sme mnohé správy, než padla cena ropy. Správy o tom, aká zaujímavá je táto oblasť eh, z hľadiska ďalšieho vývoja v tejto eh, oblasti. Takže moja otázka je, či tí hlavní hráči sa teda stiahli z Arktídy, alebo sú v takej vyčkávacej pozícii, že čo v nadchádzajúcich rokoch urobiť sa na ropy, alebo sa vzdali, pretože je tam také množstvo ďalších faktorov, ktoré zohrávajú úlohu v sektore energetiky. Ďakujem pekne. Pokúsim sa rýchlo zareagovať na všetky tieto otázky. Začnem to poslednou. Čo sa týka tých veľkých hráčov, e, dá sa povedať, že je to rôzne. Severná Amerika, Aliaška, tam vlastne všetky tie veľké firmy vzdali e, na základe e, toho, čo tam teda sa vyskytlo za posledné roky. Ak cena ropy stúpne, tak určite to prehodnotia. E, v prípade Ruska mm, samozrejme tiež sa ich dotkla cena ropy, ale aj sankcie, ktoré im obmedzujú prístup k západným technológiám. Takže to ich obmedzuje, ale majú aj rôzne prístupy, ktoré hm, teda nevždy sú ekonomické pri rozhodovaní, či sa to oplatí alebo nie. Napríklad uh, Jamal, uh, eh, zemný plyn, uh, eh, tam boli nejaké čínske fondy, takže je to také zmiešané. Čína samotná investuje ako partner e, v prípade projektu Jamal. Viaceré nearktické štáty vrátane Číny sú pozorovateľmi a sledujú aj napríklad tú severnú námornú trasu nad Ruskom, ako sa to bude vyvíjať, keď teda sa stiahne ten námorný ľad. Ale táto morská trasa sa pomalšie otvára pre e, nákladnú dopravu námornú, než sa očakávalo. Čiže sú tam nejaké skôr regionálne aktivity než transarktické. Čiže zatiaľ sú to naozaj malé krôčky. Uvidíme, čo bude o pár rokov, či tam bude teda viac tej dopravy, čo môže byť potom významné pre Čínu. Do veľkej miery teda tam sú, angažujú sa, vynakladajú na to zdroje, ale nie je to pre nich nejaká veľká priorita. Majú kapacitu tak trošku sa podielať na mnohých témach, a pred nejakými eh, desiatimi rokmi to tak nebolo, vtedy by sa boli vrhli na nejakú jednu veľkú prioritu a teraz eh, skôr Ehm, idú postupnejšie. No čo sa týka toho telefónneho čísla v komisii, pokiaľ ide o arktické otázky, nie je jedno. Mnohé je to tematicky riešené. Energetici sa bavia s energetikmi, ekologovia s ekologmi a tak ďalej a tak ďalej. Takže eh, nie je to nejaké jedno centrálne telefónne číslo, kde by ste mohli riešiť eh, arktické otázky. SVČ má tiež svojho človeka, Je to teda e, naozaj také roztrieštené. Prečo Rusko viac spolupracuje v tej aktide? Vo všeobecnosti oni sú tam tá mm, veľmoc, ktorá má to status quo a im sa to celkom dobre vyvíja. Samozrejme, e, berú z aj sankcie a tak ďalej, ale nie je tam nič, čo by ich nejako zásadne iritovalo na severe. A pokiaľ sa teda nič nevytvorí, tak sú kooperatívni, lebo my ich tak povedať selektívne zapájame. V niektorých témach sme im poslali nejakú tému a teda my hovoríme áno, oni hovoria áno tiež na niektoré z našich iniciatív. No a čo sa týka diskusí medzi vojenskými silami, to je jedna oblasť, ktorá od roku 2014 vlastne nezažíva žiadnu spoluprácu. V minulosti to tak bolo na nejakom takom malom fóre obchod, plomba, e, životné prostredie a tak ďalej. To som vôbec e, nevyzdvihla vo svojom e, vystúpení, ale je dôležité pre európsku politiku, pre politiku arktických štátov, aby, že, že je to skutočne takýto um, zraniteľný región, je to veľmi vážna vec. Je neisté, a je to teda všetko neisté. Nikto nevie, ako vážne to môže byť poškodené, ak sa e, napríklad rozvinú nejaké tlarasy plavebné a tak ďalej, čo všetko sa môže nevydariť. A to treba pochopiť, preto treba klásť dôraz na udržateľný vývoj, rozvoj vo všetkých kategóriách. Čo sa týka možnosti zmluvy, nie. Nikto nemá záujem mimo týchto krajín Takže oni veľmi zásadne proti tomu reagujú. Um, pokiaľ ide nejaké moratórium, právny režim a tak ďalej, tak keď sa to nadnesie, tak naozaj sa uh, veľmi um, skôr tak odmietavo k tomu vyjadrujú. A čo sa týka aktivity NATO v Arktide, do určitej miery Američania nemajú tu príliš veľkú prioritu pre uh, vojenskú oblasť. Je to síce ako strategické z pohľadu jadrových ponoriek a e, zbraní z o tom, ale e, nejdu nejako ďaleko za aliašské pobrežie, takže to je jedna vec. A druhá vec, e, vzťahy s Ruskom, Švedskom, Fínskom, pardon, švédskom a Norskom v Európskej Arktide. Tam sú pozitívne vzťahy, dobrá spolupráca. Trošku problematickejšie to je teraz, ale Zatiaľ to nie je dôvod povedať, že by Rusko nejak horšie zareagovalo na čokoľvek, čo sa stane na druhej strane hranice, pokiaľ ide o aktivity NATO v Arktide. Rezervy v Arktide, tam určite to je sporné. Pokiaľ, sa, mm, pokiaľ ide o súčasné hranice, tam sa to pri jednotlivých štátoch ťahá relatívne ďaleko na sever, kým to začne byť trošku sporné. A oblasti, ktoré ešte nie sú dohodnuté, sú tak vysoko na severe, že v tomto storočí aj tak nebudú dostupné a dovtedy snáď budeme mať dekarbonizované hospodárstvo, nebudeme potrebovať tú železnú rudu, ktorá je tam na zapálení a tak ďalej. Takže Jediná oblasť, ktorá je teraz dostupná, je už vo zvrchovanom území jednotlivých štátov, takže je na nich, aby sa dohodli, ako budú rozvíjať tieto zdroje. A naozaj sú také priateľské vzťahy medzi Rúskom a ostatnými v Arktide. Ako som povedal, boli tam aj také voj- fóra pre vojenskú spoluprácu, to sa teraz zastavilo. No, je to Rusko, nikdy to nie je len také priamočiare, vždy je to tam také trošku zamotanejšie, takže chcú byť partneri v mnohých oblastiach, pretože sú tam tá veľmoc zo status quo, ale či sú nejakí veľkí kamaráti s tými ostatnými mm, členmi, ktorí sankcionujú, nie, určite nie, ale schôdze pokračujú, ministri chodia, takže je to také, také zraniteľné alebo mm, nie, nie veľmi pevné, ale je to tam. Ďakujem pekne. A ďakujem za vaše vynikajúce vystúpenie a vašu štúdiu. Určite ju využijeme pri príprave parlamentnej správy z vlastnej iniciatívy o Arktide. Ďakujem pekne, že ste medzi nás prišli. Okay, so we... So the next point has been postponed, which means there is ďalšie bod bolo doročené a máme ešte jeden, vytvorenie mechanizmu výmena informácií, pokiaľ ide o výmenu e, informácií e, medzi e, vládnymi orgánmi a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky a zrušenie jedného rozhodnutia. Budeme teraz diskutovať o tomto návrhu. A ako prvý vystupí spravodajca pán Kukan. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Rád vás vidím na tejto stoličke. Chcel by som iba pripomenúť, že máme dočinenie so stanoviskom e, v súvislosti s návrhom komisie, e, v súvislosti s rozhodnutím, ktorým sa aktualizuje e, mechanizmus výmeny informácie v oblasti energetiky už sme hovorili o tomto e, stanovisku pred niekoľkými týždňami. Budem stručný, nebudem zachádzať do detailov. Dostali sme 36 pozmeniacich e, e, návrhov, 9 od spravodajcov a 37 od ostatných kolegov. Rád by som im poďakoval za záujem o toto stanovisko. Už som podotýkal, že záležitosť transparentnosti, ktorá by podľa mňa umožnila Únii lepšie koordinovať aktivity v oblasti e, energetickej politiky a najmä energetickej bezpečnosti. Ja e, v tomto zmysle súhlasím s návrhom komisie a síce s tým, že medzivládne dohody e, v oblasti energetiky by sa mali predkladať komisii za účelom e, posúdenia súladu s e, legislatívou Európskej únie ešte predtým, ako sa podpíšu s tým, aby sa použil princíp kontroly ex ante. Členské štáty by mali informovať komisiu o e, e, začiatí e, rokovaní v oblasti energetiky a dosiahnutí medzivládnych dohôd s tretimi štátmi. Členské štáty by mali informovať komisiu aj o nezáväzných dohodách s tretimi štátmi, ktoré majú nezáväznú povahu. To sú najdôležitejšie veci, ktoré som chcel spomenúť. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, podporím tie, ktoré sa uberajú e, e, e, týmto smerom a sa týkajú pozitív tohto rozhodnutia. Pán kolega Picula predložil niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú súladu medzi vládnych dohôd s požiadavkami energetickej bezpečnosti únie. V zásade súhlasím s tým, že komisia by mala upriamiť pozornosť na túto záležitosť ale ja by som e, e, e, radšej overil, či to musí byť v, v tom istom riadku, kde hovoríme o dodržovaní legislatívy únie. Domnievam sa, že musíme ešte podrobnejšie prediskutovať túto záležitosť. Mám problém, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 21 v mene ECR. Týka sa to Severného potoku 2 i keď chápem a súhlasím e, s požiadavkou pozmenujúceho návrhu, nemyslím si, že táto záležitosť by mala byť súčasťou e, legislatívneho znenia, e, v ktorom upravujeme pravidla, hovoríme o úprave princípov mechanizmov, nie však s konkrétnymi osobitnými prípadmi a preto si e, e, myslím, že to nepatrí do e, tohto miesta na toto miesto. A nepodarilo sa nám zatiaľ pripraviť kompromisné návrhy, pretože väčšina pozmeňujúcich návrhov sú venovaná, je venovaná rôznym odsekom problematike a prípadom a preto ťažko sa hľadá spoločná reč. Nie, je to neobvyklé, ale na teraz to vyzerá takto. Napriek tomu som pripravený diskutovať naďalej s tieňovými spravodajcami e, o konkrétnych otázkach, e, ktoré e, ich zaujímajú a vyhlasujem, že som vám k dispozícii, vážne kolegovia tieňovi spravodajcovi. Toľko úvodom, vážený pán predsedajúci. Ďakujem pekne za tolerantný postoj, že ste pripravení naďalej diskutovať s tými spravodajcami a jeden z nich bude mať možnosť vyjadriť sa i hneď pán Picula. Yeah. Okay, now. Yeah. Teraz to funguje. Ďakujem, pán predsedajúci. ovom priedlogu. Máme tu teda tri problémy, prečo diskutujeme o tomto návrhu. Poprvé je tu chyba eh, ex ante kontrola a nie je možné zúčastňovať sa rokovaní, potom chýba právna istota, v tých mechanizmoch, ktoré nie sú v zhode s európskou legislatívou. A, nedost, a teda chýba transparentnosť v prebiehajúcich rokovaniach. To, že ex post e, neviedlo k žiadnej do, modifikácii dohody Znamená, že môžeme sa dohodnúť na mm, potrebe e, modifikácie aktuálnych pravidiel. Myslím, že sa musíme ubezpečiť, že výmena informácií bude dobrá, že tu bude právna istota. Ak vidíme, že dohody nie sú v súlade s európskou legislatívou, tak e, súhlasím aj s tým, že je potrebné kontrolovať to zo strany komisie, ktorá by mala ponúknuť e, spôsob fungovania a nemalo by, nemali by sa um, omeškávať rokovania a zhoršovať situáciu členských štátov. Takže transparentnosť pri poskytovaní uh, uhol, um, je dôležitá. Keď o tom hovoríme, je potrebné mať možnosť kontrolovať situáciu v zásobovaní tranzitných krajín, ktoré tiež potrebujú e, energiu a e, teda cenovo dostupnú kvalitnú, kvalitné zdroje energie a treba mať koordinovanú politiku. Tieto dohody sú veľmi dôležité hovoríme s týmito e, úpravami a hovoríme o prijatí e, opatrení, balíka opatrení, aby sme posilnili naše vnímanie kvality. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Picula. E, hlasovanie o Libre a FED sa bude konať 5. septembra. A ďakujem za túto možnosť vymeniť si názory. A ideme na ďalší bod. Pôjde o spoločné zasadnutie z výboru e, pre rozvoj. E, výzva e, nuteného vysiedľovania, prezentácia Európskej komisie na výmena názorov s expertmi. Teda čo teraz?